za výkonného riaditeľa správnou radou a teraz si budeme mať možnosť vypočuť jeho názor. Opierame sa o článok 18 nariadenia ITAT. Tam sa hovorí, že pred vymenovaním kandidáta, ktorého vybere správna rada, bude pred, pozvaný na príslušný výbor, aby robil vyhlásenia a aby mohol reagovať na otázky členov výboru. Po takomto vyhlásení potom Európsky parlament príjme stanovisko, kde vyjadrí e, ohodnotenie daného kandidáta. Správna rada bude informovať e, Európsky parlament o tom, ako sa tie pripomienky potom zohľadnili. Tieto pripomienky budú vrané e, ako dôverné až do samotného vymenovania kandidáta. Preto by sme teda chceli využiť túto príležitosť a zablahoželali pánovi Garkovovi Hovorím, pani predsednička, že musí počkať. OK, hovorí pani predsedajúca. Nech sa páči, sadnite si sem vedľa. Ešte raz teda blahoželám pánovi Garkovi k vymenovaniu do funkcie. A postupovať budeme takto. Pán Garkov dostane 5 až 7 minút na to, aby prezentoval svoje vyhlásenie a potom otvorím prvé kolo otázok pre spravodajcu a koordinátorov, pán Koelho a koordinátori teda, budú mať 2 minúty na otázky. Potom bude mať e, pán Garkov 5 až 7 minút na odpovede a potom otvoríme druhé kolo otázok pre ďalších poslancov a potom opäť budeme mať pán Garkov priestor na odpovede. Podobne ako pri postupe vo výbore LIBE pri vypočutí kandidátov na eh, eh, post v úrade pre podporu azilantov budeme poskytovať. Takže potom nakoniec sa bude hlasovať a vlastne eh, bude uzavreté zasadnutie a rozhodneme sa, či podporíme stanovisko výboru Libe a potom vlastne predseda výboru Libe bude informovať predsedu Šulca. Tak pokiaľ je e, konkrétne tento prípad, samozrejme budeme mať v dispozícii aj príslušné nariadenie a môžeme sa opierať o článok 17, e, kde sa zadefinujú aj pravomoci výkonného riaditeľa. Teraz dávame priestor pánovi Garkovi, aby v krátkosti uviedol tému. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, je pre mňa veľkou cťou a radosťou, že vám môžem dnes prehovoriť a že mám príležitosť predniesť vám svoju víziu o fungovaní a úspechu novej agentúry, ktorá má správať rozsiahle informačné systémy v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. jednoznačne táto agentúra má význam a, a jej mandát tomu zodpovedá. Opierame sa o spoločnú európsku politiku v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. A cieľom je posilňovať spoluprácu medzi členskými štátmi a efektívnejšie sa zaoberať výzvami a problémami, pokiaľ ide o nezákonnú migráciu, terorizmus a obchodovanie s ľuďmi. Toto sú veľmi dôležité témy aj pre Európsky parlament. Európsky parlament, Rada ministrov aj komisia sa spoločne rozhodujú o tom, aká politika sa bude uplatovať a aké predpisy budú platiť. Čiže toto je potom kľúčová otázka aj pre agentúru. Ako vytvoriť a zachovať spoločné normy a technologické nástroje, aby sme mohli podporiť efektívnu implementáciu týchto politík. Preto agentúra má a bude mať ten cieľ, aby priebežne maximalizovala hodnoty pre svojich zainteresovaných aktérov a bude vlastne poskytovať komplexnú, stabilné, komplexné, stabilné technologické nástroje, ktoré umožňujú zefektívniť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Logická otázka potom príde, čo treba urobiť preto, aby agentúra splnila tieto naplnila tieto výzvy. Môj program má 6 kľúčových bodov. Poprvé, agentúra zabezpečí nepretržite e, fungovanie informačných systémov a poskytnú sa k dispozícii všetky potrebné prostriedky a vlastne budú systémy stále k dispozícii. Po druhé, musia sa uplatniť vysoké štandardy bezpečnosti a ochrany vzhľadom na citlivý charakter informácií. A po tretie, agentúra musí byť e, ozaj veľmi efektívnym strediskom, kde efektívne nástroje budú priebežne monitorované, hodnotené, ďalej rozvíjané a prispôsobované v meniacim sa potrebám členských štátov. Toto sa vlastne bude konať na základe dialogov s jednotlivými štátmi a s ich najdôležitejšími aktérmi. Samozrejme, uplatním odbornosť v oblasti eh, kontraktov a manažmentu, eh, odbornej prípravy a tak ďalej. Čiže budeme mať zručnosti a odbornosti, ktoré zabezpečia pridanú hodnotu a jej rozvoj dvoma spôsobmi. Jednak tým, že sa na základe príslušných politických rozhodnutí príjme zodpovednosť za to, že sa uplatnia nové systémy a služby v danej oblasti a po druhé, cez, okrem toho teda sa bude proaktívne podporovať e, to, čo sa týka uplatňovania týchto systémov vo vzťahu členským štátom. Agentúra nesmie fungovať izolovane a preto bude spolupracovať s inými agentúrami, čiže Frontexom, Europolom a EASom. Táto spolupráca bude vychádzať zo vzájomnej výmeny skúseností a vedomostí, ako aj z inovácie, pokiaľ ide o zavádzanie nových technologických platformiem v našom priestore. Budeme spolupracovať aj s ENISO, napríklad ako špecializovaným orgánom. Budeme sa snažiť uplatňovať princípy správnej praxe v citlivých oblastiach, napríklad bezpečnosť a ochrana údajov. A pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci. Naša agentúra určite sa bude zabehávať určitý čas, kým nabehne na plný režim prevádzky. Ale máme kľúčové priority a sú to tieto. Poprvé, úspešné odovzdanie e, operácií e, v Eurodaku. Ďalej, úspešné e, zalehanie fun- a fungovanie šengenského informačného systému a potom vytvorenie organizačnej štruktúry, vrátanie postupov riadenia rizík a tak ďalej. Ak, chce to, ak toto chceme zabezpečiť, tak musíme sa riadiť týmito princípami. Integrita, ďalej zabezpečovanie toho, že agentúra čo najlepšie využije existujúce skúsenosti, vedomosti, ľudský kapitál ako aj investície, ktoré už členské štáty zrealizovali a budeme ich ďalej rozvíjať. Ďalej, zodpovednosť že budeme uplatňovať správny spôsob vnútorného riadenia a správy, ale budeme z hľadiska nákladov správne narábať s prostriedkami. Ďalej budeme komunikovať s najdôležitejšími aktérmi a budeme hľadať v dialogu dlhodobú víziu. A potom je tu ešte excelentnosť vytvárením správnej organizačnej štruktúry, vnútorného riadenia a správy a budeme mať správnych ľudí na správnom mieste a ďalej ich budeme školiť a rozvíjať ich spôsobilosti. Ďalej ešte je tu aj aspekt funkčnosti, ktorý má zabezpečiť hladký, hladký priebeh spolupráce s členskými štátmi. Čo najlepšie budeme využívať energiu pracovníkov a kompetentnosť, aby sme dokázali poskytovať služby na vysokej úrovni. Okrem toho, agentúra bude e, zabezpečovať vysokú návratnosť investícií a bude hľadať spoločné nástroje s cieľom proaktívne implementovať e, politiky v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Budeme sa snažiť konstantne zabezpečovať dialog so správnou radou, s komisiou a Európskym parlamentom a s inými relevantnými aktérmi. Dámy a páni, očakávania ohľadne agentúry sú dosť vysoké. A možnosť efektívne ich naplňať, to je kľúčová vec pre nás. Ak teda agentúra má poskytnúť to, čo sa neočakáva a ak má poskytnúť aj pridanú hodnotu. V tomto zmysle verím, že agentúra bude úspešná, ale preto potrebuje silného a schopného vodcu, lídra, ktorý dokáže riadiť aj z hľadiska operačného, aj strategického. Rád by som vás uistil, že ako výkonný riaditeľ budem sa snažiť zachovať čo najvyššie štandardy riadenia a správy organizácie. Chcel by som tiež povedať, že som veľmi rád, že vlastne teraz tu pre... existuje aj možnosť priamého vzťahu mňa ako vedúceho predstaviteľa agentúry e, s vedúcimi predstaviteľmi parlamentu a v budúcnosti e, verím, že na pravidelnej báze budeme udržiavať kontakty v rámci spolupráce. Je to dôležité pre tento európsky projekt. Ďakujem vám za pozornosť a teraz rád zodpoviem vaše otázky. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem pánovi Garkovi. Otváram debatu a dávam priestor pre otázky. Najprv pán Koelho, pán spravodajca, ale možno ani nebudú potrebné dve kolá otázok, takže to ja v jednom kole otázok. Nech sa páči, pán Koelo, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rád by som pripomenul kolegom, že vytvorenie tejto agentúry pre operatívne riadenie IT systémov veľkého rozsahu v priestoru, priestore spravodlivosti a bezpečnosti, tak to vzniklo na základe jasne vyjadrenej vôle EP. Preto by som pogratuloval Európskej komisii za to, ako rýchlo postupovala pri volení výkonného riaditeľa tejto Európskej agentúry. Toto tempo podľa nás bolo veľmi vhodné a dobré, pretože EP bol toho názoru, že nie je vhodné, <coughs> aby príliš dlho času ubehlo od zvolenia alebo vymenovania riaditeľa až do jeho uvedenia do funkcie. CV tohto riaditeľa a teda jeho úloha a rola podľa môjho názoru osoba riaditeľa má dostatočné kompetencie na túto úlohu. Nepotrebuje nejaké špecifické skúsenosti alebo kompetencie, pokiaľ ide o spracovávanie údajov, ako vieme. agentúra nebude mať priamy prístup k údajom a nebude mať ani nejaký politický vplyv. Európska legislatíva veľmi jasne vyjadruje, že v parlamente musí byť spolurozhodovanie v tejto téme. Pán Garko bude pravdepodobne vedieť, že máme určité výhrady k tomu, že nebude možné porovnávať systémy. Existujú pilotné priokty, projekty, ktoré by sa technicky mohli využiť ako taký sprostredkovateľský faktor, aby sme mohli aj porovnávať údaje v systémoch. A takto sa postupovalo, alebo to bola tá úvaha, keď sa táto legislatíva schvalovala. Zámerom je, aby sme mali bezpečnú sieť výmeny údajov a musíme mať záruky, že táto sieť bude dostatočne chránená pred eventuálnymi hrozbami, chránená vlastnou bezpečnosťou, ale aj tým, že samotné údaje budú e, bezpečné. A teraz niečo k tomu, že chcete dať záruky bezpečnosti týmto údajom. Áno, a tomu sa naozaj musíme veľmi venovať. Máte pravdu? Slovo pán Albrecht. Thank you very much. And... Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za vaše vystúpenie. Myslím si, že väčšina z tých dôležitých eh, vecí už bola povedaná, povedal ich pán Kojo. Čiže pokiaľ je otázku spôsobu, ako si vy myslíte, že agentúra IT by mala fungovať eh, z hľadiska zásad, ktoré sa týkajú ochrany údajov napríklad. Keď sa má zabezpečiť, treba, že obmedzenie účelu a minimalizácia dát sa uplatňuje v systémoch EÚ, ale aj samotnej agentúry. Teda ako to zabezpečíte? To je moja otázka. Ďakujeme. Ďakujem. Vítajte a gratulujeme vám k vašej funkcii a želáme vám veľa úspechov, ako ste pochopili. Práca s pánom Koelom bola veľmi podrobná a presná. Dodala by som k slovám spravodajcu takú otázku, pokiaľ ide o tú informáciu o súčasnej situácii, či by ste mohli detálnejšie hovoriť o vašich vzťahoch s EP a členskými štátmi, ako to vidíte, ako hodnotíte tieto vzťahy a pokiaľ ide o vývoj Aký vývoj predpokladáte v týchto vzťahoch s parlamentom, členskými štátmi a s agentúrou? Thank you, Mrs. Ďakujem pekne za túto otázku. Teraz vraciam slovo pánovi Jarkovi. Ďakujem pekne a ďakujem aj za otázky. Začnem ochranou, to je veľmi dôležitá téma. Pokiaľ ide o fungovanie agentúry, môžem vás ubezpečiť, že v prvom rade všetko, čo týka technologickej infraštruktúry, už vlastne je na mieste, aby sa zaistila ochrana a bezpečnosť údajov. Čiže to týka aj všetkých patričných organizačných princípov, ktoré diktuje súčasná legislatúra pre túto oblasť. Ide o to, aby e, sa zabezpečilo, že dáta budú teda chránené a bezpečné. A že sa budú účelne využívať. Pokiaľ ide o druhú otázku, alebo druhú časť otázky pána Koja v súvislosti s interoperabilitou a s inými systémami, poviem to takto. Agentúra je nástroj, ktorý musí proaktívne podporovať implementáciu a úspech politiky v oblasti slobody bezpečnosti a spravodlivosti. Čiže vychádzame z politických rozhodnutí a z legislatívneho rámca tomto zmysle vás môžem uistiť, že agentúra bude sa riadiť týmito zásadami. Pokiaľ ide o zásady ochrany dát a minimalizácie dát, opäť sa vlastne opriem e, odpoveď na prvú otázku. Existujú konkrétne predpisy, ktoré diktujú, aké dáta sa môžu zbierať, a v ktorom systéme ako sa s nimi narába. Takže jednoznačne sa budeme pridržiavať toho, čo už platí z hľadiska právnych nástrojov a aké sú tam požiadavky a budeme sa aj naďalej takto správať. Myslím si, že jedným z hlavných príspevkov agentúry bude to, že vždy, keď to bude možné, na základe získaných skúseností a aj na základe eh, názorov parlamentu, komisie a rady, pokiaľ ide o zmeny politik a legislatívy, eh, s cieľom zabezpečiť lepšiu spoluprácu a zvýšenú ochranu a bezpečnosť dát. Tak budeme v tomto záujme konať. Pokiaľ ide o vzťah voči krajinám a Európskemu parlamentu, teda ako sa agentúra bude v tomto správať. A tu agentúra je nová organizácia a pokiaľ viem, tak aj tento vzťah vychádza z pevnej základne, ktorú treba ďalej rozvíjať. Pokiaľ ide o mňa samotného ako výkonného riaditeľa, zopakujem, čo už som spomínal v svojom úvodnom vyhlásení. Budem čo si aj ako ambasádorom tejto agentúry smerom na parlament a ide o to, aby parlament e, vždy bol dostatočne zviditeľný, pokiaľ ide o prácu agentúry a aj pokiaľ ide o konkrétne projekty, aby sme my boli vlastne zviditeľnení a aby vlastne to, čím bude poverená agentúra, aby proste o tom všetkom mal parlament veľmi aktuálne informácie. A chceme efektívne podporovať uplatňovanie politik v našej oblasti vnútra a spravodlivosti. Chceme e, samozrejme pôsobiť aj cestou správnej rady a tam sú prítomné a zastúpené členské štáty všetky, takže pokiaľ je aktuálnu situáciu, som presvedčený o tom, že vzťah vytvorí priestor pre úspešnú spoluprácu s členskými štátmi. Agentúra vlastne už začala kráčať touto cestou. Ďakujem pekne, pánovi Garkovi ešte, pán Koveľo, pán spravodajca chce niečo doplniť. Áno, ďakujem. Som rád, e, a ďakujem teda za odpovede, ktoré pán Gárkov poskytol. Chcel by som len pripomenúť, že možno je tu určitý rozdiel toho, ako parlament a rada vníma niektoré veci. Konkrétne pokiaľ ide o e, pokiaľ ide o agentúru, e, kde má sídlo. Čiže nie sme veľmi za to, aby to bolo na poli v Estonsku a na poli vo Francúzsku. To je aj otázka rozpočtová, viete a otázke finančného riadenia. Takže keď parlament bude požiadaný o to, aby rozhodol o, obsia, o absolutóriu v súvislosti so správou a riadením vašej agentúry, tak prosím, berte do úvahy aj tento aspekt nákladov. Vy určite vzniknú nejaké nové otázky. Či teda Francúzsko alebo Estonsko. Nakoniec sa bude treba rozhodnúť, pretože výbor pre kontrolu rozpočtu určite bude postupovať dosť tvrdo. Bude, budú aj tvrdé otázky, pokiaľ ide o náklady. A to vás vopred priateľsky varujem. Ďakujem. Ďakujem pánovi Koejovi. Želáte si k tomu niečo doplniť? Už ja môžem povedať len to, a teda v prvom rade ďakujem pánovi Koejovi za to priateľské varovanie, ale jedna z našich hlavných priorit, pokiaľ ide o tom, že E, okrem fungovanie agentúry, budeme sa snažiť čo najlepšie využívať prostriedky a e, náklady e, budú tomu zodpovedať. A samozrejme aj aspekty rozpočtu budeme veľmi prísne strážiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne a ako bolo povedané, koordinátori zadefinujú svoje stanovisko a pokiaľ ide o zvoleného kandidáta a potom vlastne Eh, neskôr v priebehu dnešného dňa výbor zhodnotí, či bude súhlasiť s tým, čo koordinátori navrhli. Ešte raz ďakujem pekne pánovi Garkovovi. Ďalším bodom na programe rokovania je <clears throat> spol- pod číslo 4. Fond pre vnútornú bezpečnosť vonkajšej hranice a víza. Normálne sme mali začať o 10.40 a tým pádom si počkajme a preto vyhlasujem krátku prestávku, kým príde pán Marinesku. Fotiga. Okay. Dear colleagues, we have to start because we will have to finish. Kolegovia, musíme začať, pretože do 11. máme tento bod. Čiže budeme sa verovať prioritám cyperského predsedníctva potom. Teraz ďalším bodom nášho programu rokovania je návrh správy pána Marienesku o Fonde pre vnútornú bezpečnosť, pomočka vonkajšie hranice a víza aj e, pán Ďakolíno vlastne bude hovoriť dnes popoludní a to všetko vlastne súvisí s týmto fondom pre vnútornú bezpečnosť. Takže pán Marinovskú, máte slovo, aby ste predniesli na návrh a Samozrejme, pokiaľ budú chcieť vystúpiť aj poslanci, budú mať priestor. Ďakujem pekne za slovo.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 să spunem, statuat un... Ide o to, aby sa posúdila bezpečnosť hraníc a aby sa patrične e, vydávali k tomu prostriedky. Nestanovila sa žiadna minimálna hranica, ani minimálna úroveň ostrahy a kontroly hraníc a preto aj jednotlivé Krajiny dostali rôzne objemy prostriedkov a to súvisí práve s tým, že sa nestanovil žiadny minimálny limit pre bezpečnosť. Preto musí byť návrh, ktorý eh, vlastne vychádza z tejto úrovni Moje návrhy sa týkajú práve rozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé členské štáty. Tieto e, sumy by mali byť pridelené členskému štátu e, len na základe e, dialogu, aby bolo úplne jasné, na čo sa použijú tie peniaze. Tá pridaná hodnota Takto by bola zabezpečená pridaná hodnota, to znamená čo najefektívnejšie využitie peňazí európskeho rozpočtu. Nechcem skutočne e, zachádzať do, do, do detajlov, času nie je veľa, ale uvítam vaše vyjadrenie k tejto téme a samozrejme som pripravený zodpovedať vaše otázky. Ďakujem pekne, pán Marinesku. Prepačte, že som e, v omeškaní, ale e, došlo k omeškaniu letu z Frankfurtu do Bruselu. Teraz e, je na rade komisia. Pani Pajk, máte slovo. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať pánovi Marinesku za E, predstavenie svojej správy. Ide o, jeden, o jednu zo štyroch správ, ktorú budete preberať a komisia týmto e, reaguje na financovanie e, vnútorných vecí na obdobie e, v roku 2014 do 2020. Navrhujeme dva fondy, azylový a migračný fond a potom fond pre vnútornú bezpečnosť. Pomerne veľké sumy sú k dispozícii pre členské štáty v rámci národných viacročných programov a v podstate to programovanie sa bude eh, uberať eh, na základe politického dialógu vedeného komisiou v priebehu budúceho roku. Ak hovoríme o Fonde pre internú bezpečnosť, ten je dôležitý pre šengenskú oblasť aby sme skutočne požívali výhody voľného pohybu v rámci Schengenu bez vnút, vnútrošengenských hraníc. Máme celý e, rad legislatívnych aktov a štandardov týkajúce sa správy hraníc. Máme e, šengenskú legislatívu a potom máme aj Schengen, e, šengenský hodnotiaci mechanizmus, ktorý zabezpečí efektívne fungovanie. Veríme, že tento Hodnotiaci mechanizmus bude schválený a financovanie tohto mechanizmu práve pochádza z tohto fondu pre vnútornú bezpečnosť. E, určite vás budeme informovať o rokovaní na pôde rady ohľadom využitia tohto e, fondu pre vnútornú bezpečnosť ISF. Komisia veľmi víta správu pánu Marinesku a celkovú líniu, ktorú razí. Úvodom by som sa chcela dotknúť niekoľko horizontálnych otázok, ktoré budú pertinentné aj pre ďalšie správe, týže namiesto toho, aby v nástroji boli uvedené sumy, E, sú uvedené podiely, percentuálne podiely z celkového objemu. E, aj chápem, prečo spravodajca takto to prezentoval, pretože e, nominálne sumy sú sumy, ktoré budú preberané na inej úrovni v rámci ISF, ak hovoríme o špeciálnej tra- tra- tranzitnom mechanizme Litvy a potom vstupno-výstupný systém E, e, tieto sa vypočítava na základe skutočných potrieb, ktoré vyvstanú v rámci programov. Ďalej spravodajca urobil celý rad odporúčaní týkajúci sa e, názvov jednotlivých ukazovateľov pod e, cieľovými e, rozpočtovými linkami. My sme sa dohodli na určitom postope v rámci komisie a chceme to prezentovať Európskemu parlamentu, chceme to prebrať s parlamentom a s členskými štátmi. Ide teda o súbor spoločných ukazovateľov. Predložili sme rade aj vášmu výberu jeden dokument číslo 9 týkajúce sa e, spoločného rámca pre hodnotenie a stanovenie ukazovateľov. Toto všetko e, je práca, ktorej sa venujeme. Chceme to prezentovať na pracovných seminároch, ktoré sa budú konať začiatkom oktobra. Ste srdečne e, prizvaní. Ďalšia téma ktoré by som sa chcela venovať, je e, načasovanie e, strednodobého e, prehľadu. Ide vlastne o, o to, aby sa vyhodnotila situácia, aby sa prispôsobilo pridelovanie zdrojov. Toto priebežné alebo strednodobé hodnotenie by sa malo realizovať trošku skôr, ako sa pôvodne plánovalo ale mm, e, teda e, z vašej strany sa tlačí na to, aby to bolo trošku skôr. Prosím, aby ste to zvážili, aby, e, bolo, bolo dostatok, aby uplynulo dostatok času, aby to hodnotenie malo zmysel. Po štvrté, pán Marinesku navrhol, aby tá základná suma pre členský štát vychádzala z existujúceho členenia mm, distribučného kľúša ISF pre obdobie 2011 12 2013. Sme ochotní zohľadniť aj alokácie za rok 2013, pretože tá alokácia sa bude realizovať čoskoro. Navrhujeme to, aby tie základné e, čiastky ostali v tých základných aktoch, ktoré majú byť schvalované e, parlamentom a e, radou a nie, nemá to byť schvalované prostredníctvom implementačného aktu, ktorý navrhuje pán Marinesku. Ďalej ďalší bod E, ide o systém Eurosur e, a o finančné prostriedky, ktoré majú byť tomu pridelené. Ide vlastne o systém dohľadu na hraniciach Ďalej, e, e, pán spravodajca navrhuje, e, navrhuje to, že by mala byť zvýšená miera štandardizácie spôsobu riadenia hraníc. To, čo navrhuje pán spravodajca, nepovažujeme za celkom reálne, ale súhlasíme s tým, že všetky členské štáty musia dodržiavať šengenskú legislatívu a určite tomu budeme venovať pozornosť počas politického dialogu venované tejto téme budúci rok. Ďalej, ak hovoríme o správe šengenskej oblasti, e, tak e, nemali by prebiehať hraničné kontroly na bývalých vnútorných hraniciach šengenskej, e, šengenskej oblasti a žiadame spravodajcu, aby vlastne zrušil zmienky o tom, ide o pozmenujúce návrhy 9 a 10 my e, e, e, si bilaterálne preberieme spravodajcom aj ďalšie otázky a samozrejme budeme k dispozícii na zodpovedanie otázok, ktoré by prípadne mohol mať. Ďakujem pani Bajk za komisiu teraz za predsedníctvo. Pán Floridis za cyperské predsedníctvo. Máte slovo. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne venujeme sa tejto otázke e, vnútorných záležitostí a cyperské predsedníctvo sa rozhodlo vytvoriť spoločnú skupinu, aby sme lepšie koordinovali prácu na tých spoločných bodoch. Pokiaľ ide o návrh nariadenia pre Fond vnútornej bezpečnosti pre hranice a víza, je to sektorové nariadenie pre viacročný rámec obdobia rokov 2014-2020. E, v rade sa začalo pracovať už v januári roku 2012 a uspokojivo sme pokročili, pretože prebehlo trikrát čítanie textu. Cyperské predsedníctvo naprogramovalo viacero schôdzi od júla v tejto pracovnej skupine, aby sme zharmonizovali a aj s tým spôsobom priblížili stanoviska členských štátov, aby sme mali takú pracovnú stratégiu a sústredíme sa na návrh nariadenia, kde sú určité ťažkosti e, v zhode či už politického alebo technického rázu medzi členskými štátmi. A výzvou pre cyperské predsedníctvo bude, aby sme mali kompletný návrh e, kompromisu v rade na základe spolurozhodovania. Zároveň je potrebné rešpektovať princíp transparentnosti pre členské štáty. Samozrejme nás e, znepokuje predovšetkým a teda hlavným cieľom je, aby sme kvalitu, teda dosiahli hlavne kvalitný dohľad na hraniciach a aby aj odborníci sa venovali tejto problematike. Ďakujeme, pán Floridis. Teraz otvárame diskusiu e, pridelujem po dve minúty rečníkom, pretože už o 10 minút je ďalší bod na rade a to je bod, kedy sa dozvieme viac o zámeroch cyperského predsedníctva. Bude tu cyperský, prítomný, prítomná cyperská ministerka. Takže dis, otváram diskusiu a začíname prvým rečníkom a to pani Keller. Mm, skutočne nepochopila som, čo bude sledovať cyperské predsedníctvo v tejto oblasti. Aký je teda názor cyperského predsedníctva na správu pána Marinesku? Snad sa to dozvieme neskôr. Chcem sa poďakovať pánovi Marinesku za jeho správu. E, domnievam sa, že skutočne je prínosom a že treba konať to, čo je v záujme európskych priorít a v záujme európskych občanov. E, môj názor je taký, že to ISF by mal e, e, využívať svoje zdroje vyváženejší, vyváženejším spôsobom. Nemalo by to byť venované len kontrolám na hraniciach a opomínať iné aspekty ak chceme, aby e, dobre fungovalo EÚ, tak je, je potrebné napomáhať hladkému priebehu aj e, tomu priebehu e, diania na hraniciach aj pri prechode európskych hraníc občanmi tretich štátov. A to sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí majú nárok na medzinárodnú ochranu a vieme, že takéto osoby e, majú veľké problémy e, doraziť na hranice EÚ veľmi často e, skončia v mori cestou do Európy. A vkladáme peniaze do tohto fondu ISF na účely IT systémov a to ešte prv, než ich prerokujeme, prečo máme dávať peniaze do niečoho, o čom zatiaľ ani nebolo rozhodnuté, či to vôbec chceme a ak to chceme, tak ako by to malo vyzerať. Viete, samotný, samotný režim inteligentných hraníc je to síce také, taký ek, okrydlený pojem, ale zatiaľ o tom nepoznáme detaily, zatiaľ to nebolo o, o, dohodnuté a neslobodno vychádzať e, z toho, že budeme akceptovať všetko paušálne, bez toho, aby sme mali k tomu nejaké detaily. A ešte jedna posledná otázka. Prečo ste e, vyčíslili percentuálne podiely a nie nominálne hodnoty pridelovaných e, zdrojov? Prosím, aby ste dodržiavali časový limit, pretože pani ministerka tu bude o 11. Pán Busutil, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem za slovo. Pán predseda, mám tri veci, ktoré by som chcel spomenúť v súvislosti s tým, čo povedal pán spravodajca. Aj teda, beriem návrh do úvahy e, rozdielnú expozíciu jednotlivých krajín v rámci EÚ, pokiaľ je o tlaky na vonkajších hraniciach. Možno to nesúvisí s veľkosťou krajiny, ale skôr s geografickou polohou. Čiže do akej miery je tento faktor zohľadnený v návrhu. Po druhé, migračné trasy často spôsobujú tlaky na vonkajších hraniciach a tieto sú dosť, dosť menlivé a preto potrebujeme program, ktorý bude flexibilný a na jednej strane sa môžeme opierať o skúsenosti z minulého roku, ak ale sa zmenia migračné toky z jedného roku na druhý, tak by sme mali byť flexibilní. Príklad. V roku 2007 to boli Kanárske ostrovy, kde sa sústredoval najväčší tlak. O rok neskôr to už bolo, bola stredná oblasť, Stredomoria. Čiže ide o to, či ten program zabezpečí dostatočnú flexibilitu, pokiaľ potrebu zmien v súvislosti s menou týchto migračných trás. Po tretie, Frontex. Zmenili sme mandát tejto agentúry a poskytli sme jej právo a právomoci vlastne prenajať si, alebo dokonca si aj kúpiť vlastné prostriedky. A napríklad nás rozpočet až do roku 2020 naznačuje, že by nám komisia mohla povedať presne, čo táto agentúra predpokladá, pokiaľ ide o finančné potreby z hľadiska nákupu nejakých prostriedkov a zariadení, aby sa naplnila aj táto časť nového mandátu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gijom má slovo. Nie? Tak pán Enciu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja chcem e, zablahoželať pánovi Maresku za jeho návrh správy, pretože e, táto správa vysvetľuje aj určité prázdne miesta v návrhu komisie. Nebudem opakovať to, čo už povedali predrečníci. Chcel by som sa venovať jednému technickému aspektu. Ide o tie hodnotiace ukazovatele. Ide o bod číslo 3. Tieto ukazovatele plnenia cieľov e, sú podľa mňa nepraktické, nepoužiteľné. V zásade sa tu hovorí o percentuálnom podieli ľudí z tretích štátov, ktorí podľa predpokladu prejdú hranicami. Toto nemôže byť predsa ukazovateľ, veď v celej EÚ, v každom členskom štáte už existuje systém, ktorý e, sleduje takéto pohyby. Do roku 2017 v roku 2017 nemôžeme vykazovať otvorenie e, ľudí, ktorí e, e, občanov z tretich štátov, ktorí prídu do EÚ a zotrvajú tam dlhšie než lehota, ktorá im bola povolená. Toto nie je možné vykazovať a preto ani ukazovateľ nemôže byť na to viazaný. Ďalej, nový šengenský, nový mechanizmus hodnotenia a plnenia šengenskej legislatívy e, kladie veľa otáznikov, ktoré zatiaľ neboli zodpovedané. To znamená, SIS-2 a ďalšie databázové systémy musia byť tak zostavené, aby tento nový eh, šengenský hodotiaci mechanizmus bol použiteľný. De Ďakujem pekne. Súčasný systém eh, zrejme sa týka aj tohoto eh, fondu, ako aj ďalšieho fondu, no, ktorý sa týka externých hraníc. Samozrejme, že štát využíva aj svoje vlastné prostriedky a snahe chrániť si hranice, ale hovorme aj o migračných tokoch a ako sa toto manažuje. A v podstate tu je otázku, či sa zastavia tie toky. Možno komisia má iné predstavy. Včera sme si e, vypočuli stanovisko pána Mansevíziho, generálneho riaditeľa, ktorý naznačoval, že možno treba viac e, migrácia a migrácia, aby sa tu vyrovnala znížená pôrodnosť u nás. No, skôr ide ale otázku toho, aby sa e, od, vytvárali stimuly e, pre posilňovanie porodnosti. No ale v podstate až temer 100% vlastne, respektíve možno až 100% tých imigrantov, ktorí prichádzajú cez Grécko, vlastne všetci títo migranti boli zachytení. Ale Otázka je, že potom sa dostávajú bez e, ďalších kontrol ďalej. Čiže ako vlastne na čo sú nejaké tvrdé opatrenia priamo na hranici, potom keď ich chytíme a bez všetkého ich pustíme ďalej. Napríklad tí, ktorí e, si zničili doklady, tak by mali by mať podľa mňa zamietnutý prístup. No ale asi ho predsa len dostávajú. Zdá sa, že tu je ešte agenda, ktorá je troška akoby skrytá a týka sa tohoto prúdu pristahovalcov. Zrejme sa vychádza z predpokladu, že imigranti z tretieho sveta, keď proste e, sa dostanú e, na miesto vstupu do EÚ, ako keby e, si dali dole ten kabát príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny a zrazu už sú ako domáci. Ďakujem. Pani Guillaume. Je ne veux pas prolonger trop le, le débat. Len jedna veta. Všetky správy, alebo tieto správy sa doplňajú ale rada by som upozornila na tú konštatáciu. Tie toky, ktoré prichádzajú, sú často miešané a to má vplyv samozrejme aj na ten vnútorný fond. A v tom texte je aj tá odvolávka, že je potrebné identifikovať osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a potrebujeme aj rôzne mechanizmy vyhodnotenia. Takže tam ešte budú potrebné určité odvolávky. Okay, back to you, Mr. Marinescu, to finalize so, the discussion. Tak poprosíme pána Marinescu o záver diskusie. For the Commission to answer the questions that have been... Ešte poprosíme komisiu o odpovede, než prídu ďalšie podnety. Takže ešte pani Pajk. Ďakujem za slovo. Pokiaľ je o to posledné, čo spomínala pani Guillaume, toto je naozaj téma, na ktorej sa hovorilo aj na rade, že by tam mohli byť opatrenia, ako toto riešiť a poprosíme o tom aby nám bolo povedané, čo sa urobilo. Ešte k tomu, čo povedala pani Kele. Samozrejme, to uľahčovanie fungovania postupov na vonkajšej hranici, to facilitation, to je dôležité. Ide o to, aby ľudia mali možnosť hladko vstúpiť e, na pôdu EÚ. A pokiaľ ide o Smart Borders, tak samozrejme nemôžeme brať to ako hotovú vec, že parlament e, vlastne hneď automaticky príjme všetko, ale to, čo sa hovorilo včera, eh, pardon, v Lani v súvislosti eh, s balíkom MFF, tak sme už sa rozhodli naznačiť, že systém Smart Border si, si vyžiadal 1,1 miliardy eur. Takže musíme vedieť aj o týchto nákladoch, pretože to pôjde z Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Pokiaľ ide o to, čo hovoril pán Busutil, áno, Fond pre vnútornú bezpečnosť e, zohľadňuje tieto konkrétne otázky, ktoré sa týkajú členských štátov a ich geografickej polohy v súvislosti s migračnými tlakmi. A preto sme sa v, pôvodn- v tých úvodných alokáciách rozhodli uplatniť také, takú výšku prostriedkov, ktorá zohľadní aj ten nával práce a iné výzvy, pred ktorými stoja tieto krajiny. Napríklad zohľadní sa analýza rizik, ktorú realizoval Frontex. Alebo teda pokiaľ ide o financie, ktoré sa mi prideliť na rok 2013, tak tam sa to veľmi presne zohľadní. Dokrem toho, čo povedal pán Busutil, aspekt flexibility je dôležitý a Fond pre vnútornú bezpečnosť má podporiť členské štáty aj z hľadiska dlhodobého úsilia investovať do spravovania hraníc a vízovej politiky. Ale samozrejme, tieto nástroje musia mať taký charakter, že dokážu reagovať. A týmto má vzniknúť do budúcich rokov možnosť navýšiť tieto prostriedky a je tu ešte aj mechanizmus tzv. núdzový emergency mechanizmus. A pokiaľ ide o členské štáty, požiadali sme Frontex, aby vlastne e, vypočítal, čo bude potrebné, aké zariadenia, koľko to bude stáť. A má to slúžiť vlastne aj ako stimul pre členské štáty, aby naozaj získali tie technické prostriedky, ktoré potom môže využívať Frontex v prípade spoločných operácií. A na záver, ešte pán Enšiuč povedal, tie ukazovatele, ako som povedala, tie sa ešte stále prejednávajú. A text e, návrhu komisie ešte nie je finálny, čiže budeme mať možnosť popracovať aj na texte, ktorý navrhuje spravodajca. Ale určite je to téma, o ktorej sa bude ešte aj s členskými štátmi a s parlamentom rokovať. Čiže ide o to, aby sme sa dohodli na nejakých spoločných indikátoroch a takto zapracovali do textu. Ďakujem pekne za vaše pripomienky, Chcem vás uistiť, že budeme diskutovať o všetkých vašich pripomienkach a návrhoch a určite nájdeme nejakú spoločnú cestu. Tiež som si istý, a bol som si istý, že komisia príde s nejakými otázkami, ktoré sa týkajú môjho návrhu, ale chcem ešte raz zopakovať, chcem, aby peniaze EÚ išli iba tam, kde vlastne sa uplatní Eh, analýza rizik zo strany Frontextu, alebo kde vlastne závery eh, politického dialogu tiež stanovia, že by nešlo automaticky o to, že ako povie komisia, že 50 eh, peniazy poskytne a ostatok porobia členské štáty za svoje peniaze. Čiže trvám na tomto, ako som naznačil. Samozrejme, budem viesť dialog s komisiou aj naďalej a určite nájdeme nejaký spôsob riešenia. Pokiaľ ide o tie percentá, myslím, že to by ste sa mali opýtať sami seba, pretože vy ste to odhlasovali takto. Takže to nie je môj názor a môj návrh. Ja vám môžem povedať, samozrejme, a môžem vám poslať svoje konkrétne čísla pôvodne, ale sekretariát to prepracoval, zmenil to na percentá na základe rozhodnutia výboru LIBE, respektíve koordinátorov LIBE, ja som proti tomuto, ja som za to nehlasoval, lebo si myslím, že by sme nemali takto postupovať, ale takáto je situácia. V text sa zmenil bez toho, aby som to ja bol odsúhlasil. Pokiaľ ide o tú flexibilitu, myslím, že tu je flexibilita určitá. A samozrejme dôležité je aj to hodnotenie rizik zo strany Frontexu. To je nesmierne dôležité pri týchto aktivitách a treba to zohľadňovať a je to dôležité pri tom, ako sa budú využívať prostriedky. Potom je tu aspekt ukazovateľov a priebežnej e, správy a hodnotenia. O tom sa dá ešte diskutovať. A samozrejme, rád si vypočujem, a rád uvidím vaše pozmenujúce návrhy a potom sa prispôsobíme. Ďakujeme pekne, ďakujeme za diskusiu a ďakujeme aj za úsilie. Ešte ušetriť nejaké minúty, aby sme sa mohli začať aj poslednému bodu dnešného predpoludnejšieho zasadnutia na našom výbore. A tu vlastne máme teraz tú časť e, uvítať dvoch ministrov za Cyperskú republiku. Srdečne ich vítame, oboch týchto predstaviteľov Cypru. A chcem vyjadriť e, ocenenie za to, že prišli medzi nás. Teda vítam pani Eleny Mavru, ministerku vnútra Cyperskej republiky, a aj vynám, aj pána Lukasa Luka, ministra spravodlivosti a verejných vecí Cyperskej republiky. Prišli medzi nás, aby prezentovali priority Cyperskej republiky v oblasti spravodlivosti a vnútra. Máme asi pol druhá hodiny k dispozícii, takže chcem pripomenúť že e, o 12.30 sa bude konať e, zasadnutie koordinátorov Takže musíme e, naozaj, naozaj dbať na čas našej debaty. Takže máme priestor najprv na prezentáciu oboch ministrov a potom bude priestor pre diskusiu a potom bude ešte kolo odpovedí zo strany oboch e, Ministra Radi by sme dali najprv slovo pani Eleni Mavru, pani ministerke vnútra Cyperskej republiky, aby pohovorila o prioritách svojho rezortu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, prajem dobrý deň všetkým vám a aj v mene môjho kolegu, ministra spravodlivosti o verejných vecí, chcem povedať, že chceme vyjadriť našu pripravenosť čo najúžšie spolupracovať s Európskym parlamentom v nastavujúcich šiestich mesiacoch počas cyperského predsedníctva. Dovolte mi pokračovať teraz po grecky a budem prezentovať naše priority. Ja sa chcem poďakornosť eh, sa vám prihovoriť a teda prezentovať priority cyperského predsedníctva. E, v podstate sa budem venovať tým prioritám, prioritám ktoré sa týkajú e, interných vecí. E, kolega a minister spravodlivosti sa bude venovať rozortu spravodlivosti a verejných vecí. Takže ako ministerka vnútra odprezentujem tie naše priority. Pre nás je veľmi dôležité a, a to, že po prvýkrát Cyperská republika sa zhostuje predsedníckého kresla a to v období ekonomickej finančnej krízy e, a v tomto období treba mať e, ozdravovaciu politiku a zároveň treba presadzovať demokraciu, z princípy právneho štátu, základné ľudské práva. No a práve v tomto období tieto aspekty musia byť presadzované. A v tomto zohráva veľmi kľúčovú úlohu práve váš výbor a chceme konštruktívne a úprimne spolupracovať, chceme prehlbovať dialog, aby sme sa dopracovali k hmatateľným výsledkom v prospech všetkých našich občanov. Azyl, migrácia, to sú veľmi e, dôležité témy a treba dbať o to, aby bola vyváženosť. Veď hovoríme o, e, prostredí e, slobody a dodržiavania ľudských práv. Je jasné, že spolupráca medzi členskými štátmi musí byť prehlbená v tejto oblasti a to na báze vzájomnej dôvery a solidarity. A to je rozhodujúce pre členské štáty, hlavne pre tie, na ktoré boli vyvíjane obrovský, obrovský tlak vzhľadom na ich veľkosť. Cyperské predsedníctvo bude veľmi zblízka sledovať aplikáciu záverov rady, aby sme vytvorili spoločný rámec pre skutočnú a úprimnú solidaritu v prospech tých krajín, ktoré sú pod obrovským tlakom v rámci azylového systému vzhľadom na miešané migračné toky v, pre azyl je našou prioritou vytvorenie Európskeho spoločného azylového priestoru do konca roka 2012 v zmysle štokholmského programu. Túto prioritu prednedávnom potvrdil aj záver Európskej rady z 28. a 29. júna. My sme rozhodnutí intenzívne pracovať, aby sme vytvorili účinný azylový systém, ktorý bude spravodlivý a realistický, aby to bol systém, ktorý ešte viacej posilní spoluprácu a solidaritu medzi členskými štátmi, systém, ktorý bude plne e, ochraňovať práva všetkých tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu a ktorý by zároveň aj čelil eventuálnemu zneužívaniu. Veľký pokrok sa zaznamenal v Dublinskom v nariadení Dublin 2 a hlavne v smernici o podmienkach príjmu a tiež v smernici postupov. Cyperské predsedníctvo očakáva, že bude úzko spolupracovať s EP, aby zabezpečilo pozitívne výsledky rokovaní v rámci všetkých legislatívnych aktov, ktoré ešte neboli dokončené. Spoločný európsky azylový režim je v kľúčovom momente vývoja vzhľadom na to, že sme pod časovým tlakom, ale tento časový tlak v žiadnom prípade nemôže ohroziť kvalitu týchto legislatívnych aktov. Vzhľadom na migráciu by som rado upozornila na význam európskej integrovanej imigračnej politiky, ktorá musí vychádzať zo spoločných postupov a pravidel pre príjem a aby štátni príslušníci z tretich krajín boli rovnakým spôsobom príjmaní vo všetkých členských. Vzhľadom na demografické výzvy, ktoré, ktorým EÚ musí či, čeliť, integrovaná politika by prispela e, budúcej prosperite nielen EÚ, ale aj e, krajinám pôvodu. A v tomto duchu chceme úzko spolupracovať s EP, aby sme návrhy smernice, o ktorých sa teraz rokuje, ukončili. Ide o sezónnych pracovníkov a vyslaných pracovníkov vo firmách. Pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, naše predsedníctvo sa bude snažiť, aby sme mali mandát na začiatok konzultácií z EP v rámci smernice pre vysielaných e, zamestnancov vo firmách. Očakávame, že konzultácie s EP začnú čím skôr. Pokiaľ ide o migráciu, Naše predsedníctvo pripisuje veľký význam integrácii štátnych príslušníkov tretich krajín. Integrácia je kľúčom na to, aby sme optimálne využili e, výhody migrácie pre ekonomický rast a spoločenskú súdržnosť. A platí to tak pre spoločnosti, ktoré príjmajú, ale aj pre migrantov. E, v novembri E, bude zvolaná konferencia expertov o úlohe miestnych samozpráv pri vypracovaní a realizácii integračných politík. Budeme sa snažiť čeliť takým výzvam, ako je nelegálna migrácia a budeme absolútne rešpektovať základné práva a slobody, ale tiež ľudskú dôstojnosť. A veľmi pozorne budeme sledovať aplikáciu a realizáciu aktivít a aktov EÚ v rámci migrácie a mobility. E, keď e, sme mali neformálne stretnutie s, s pracovnou skupinou KIFA 2. a 3. júla v Nikozii, tam, tam sme poukázali, aký je význam sledovať a kontrolovať realizáciu týchto aktov a to bude aj cieľom diskusie Oktobrovej rady. Nedávne udalosti v krajinách Severnej Afriky a Blízkeho východu znovu poukázali na význam vonkajšej dimenzie tejto otázky. Sme plne presvedčení, že EÚ nemôže mať integrovanú migračnú politiku, ak neus- ak, bez toho, že by nemala neustály dialog a spoluprácu eh, s krajinou pôvodu a s krajinami tranzitu týchto migrujúcich. My sa sústredíme na aplikáciu záverov rady v rámci celosvetového prístupu k imigrácii a mobilite, tak ako to stanovujú aj usmernenia vonkajšej činnosti v rámci migrácie a mobility. A ukazuje sa, že je to čím ďalej tým významnejší rámec pre politický dialog s tretimi krajinami. Pokiaľ ide o riadenie vonkajších hraníc, cyperské predsedníctvo sa bude snažiť čo najviac podporovať v úzkej spolupráci s EP návrh nariadenia o Eurosure, aby systém dohľadu hraníc mohol vstúpiť do platnosti už 1. oktobra 2013, ako bolo naplánované. Rada by som zdôraznila, že predbežný návrh správy, tak ako to predložil spravodajca EP, je veľmi dobrým základom pre neskôršiu prácu a tá bude brať do úvahy aj potreby, prevenc- potreby prevencie e, straty životov na mori. A tiež veľmi konštruktívne budeme pokračovať v rokovaniach s EP, aby sme dosiahli dohodu o nariadení o vízovej politike a to je veľmi dôležité pre EU, pretože potrebujeme rýchlo nariadenie o vízach. Špecifický význam sme pripísali boju proti ľudským bytostiam. To je stále veľká výzva pre členské štáty aj pre EÚ. Naše predsedníctvo sa bude snažiť podporovať závery rady, aby sme upevnili novú stratégiu EÚ na odstránenie obchodu s ľudskými bytostiami a chceme v októbri v Bruseli zorganizovať kongres o hĺbšej spolupráci a koordinácii medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami, aby sme podporovali integrovaný prístup boja proti obchodu s ľudskými bytostiami. V posledných mesiacoch padla aj otázka potreby toho, aby EÚ bola prístupnejšia pre svojich občanov. Občania by mali byť v strede záujmu našich politík, ale tiež by mali byť informovaní o výhodách, ktoré vyplývajú z európskeho občianstva. A v tomto rámci naše predsedníctvo bude úzko spolupracovať s EP, aby sme zabezpečili, že Európsky rok e, občianstva v roku 2013 bude mať veľký dopad a dlhotrvajúci dopad. A my nebudeme šetriť žiadne úsilie, aby konzultácie s EP sa skončili účinne čo najskôr, aby bol aj dostatok času na prípravu roku 2013. A teraz nariadenie o finančných nástrojoch pre vnútorné záležitosti v rámci viacročného finančného rámca. Pokrok v týchto návrhoch nariadenia v rade to je kľúčová výzva a je to našou prioritou pre následujúcu etapu spolurozhodovania a stále je potrebné rešpektovať základné princípy transparentnosti pre členské štáty a aj pre radu, aj pre komisiu. Pokračuje diskusia, očakávame začiatok oficiálneho trialógu v jeseni, ale sme pripravení, aby sme produktívne diskutovali aj so spravodajcami parlamentu. A záverom by som vás rada ubezpečila, že cyperské predsedníctvo bude konať ako čestný a úprimný sprostredkovateľ a bude pracovať pre lepšiu Európu. A v tomto úsilí je určite aj dôležitý a cenný príspevok Európskeho parlamentu. Ďakujem vám za pozornosť a po prezentácii môjho kolegu budem samozrejme k dispozícii, aby som odpovedala na vaše otázky či komentáre. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujem pani Mavru za toto, za túto prezentáciu. Myslím, že 15 minút je taká, taký správny čas na túto prezentáciu a ostáva aj dosť času na otázky a odpovede. Teda teraz vítame ešte pána Lukasa Luku, ministra spravodlivosti, aby tiež predniesol svoj príspevok, ktorý sa týka rezortu spravodlivosti a verejných vecí. Vítam vás tu, pán minister, a dávam vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vám tiež ďakujem za príležitosť, ktorú nám poskytujete, aby sme prezentovali základné myšlienky a priority nášho predsedníctva. Pokiaľ ide o priority v rámci vnútorných záležitostí, bezpečnosti a policajnej spolupráce, naše predsedníctvo bude venovať hlavnú pozornosť tomu, aby sme čelili výzvam, ktoré sú veľmi často cezhraničné a prierezové, medzisektorové. Budeme sa snažiť vybudovať Európu, ktorá je otvorená, ale zároveň zabezpečená, a to tým, že vytvoríme strat, alebo stratégiu vnútornej bezpečnosti, pripisujeme silneniu, posilnenia policajnej spolupráce, aby sme bojovali proti veľkému cezhraničnému zločinu aj Eh, elektronickému zločinu, aby aj proti rôznym formám eh, detskej pornografie, proti, eh, budeme bojovať proti boju s ľudskými bytostiami, proti ilegálnemu obchodovaniu so značkami a tiež budeme bojovať proti terorizmu. Pripisujeme veľký význam tiež otázke domáceho násilia. Pokiaľ ide o aktivity EÚ v rámci omamných látok, Chceme vytvoriť novú európsku stratégiu, ktorá bude vychádzať z výsledkov vyhodnotenia existujúcej stratégie EÚ o omamných látkach z obdobia roku 2005-2012. Našim cieľom je prijatie novej stratégie do, ro- do konca roka 2012. Budeme pokračovať v úsilí, aby sme rozvinuli Európsky register e, údajov cestujúcich PNR a aby sme uzavreli dohody s Kanadou. Pokiaľ ide o Európsky systém PNR, upozorňujeme, že Rada je presvedčená, že je potrebné vytvoriť Európsky systém údajov o cestujúcich. Táto téma je o to dôležitejšia, keď si uvedomíme, že EÚ už podpísala dohody s tretími krajinami, ktoré umožňujú prístup zahraničných služieb k údajom európskych cestujúcich, ktorí cestujú do týchto krajín a ešte nevyriešil otázku riadenia týchto tém v členských štátoch a na úrovni EÚ. Zdôrazňujeme fakt, že nedostatok nariadenia spoločenstva v tejto problematike nebráni členským štátom, aby vytvorili ich vlastné systémy PNR na národnej úrovni, tak ako to niektoré urobili. Vytvorenie smernice PNR uvažuje o možnosti o úprave zberu a používania údajov o cestujúcich na národnej úrovni alebo neúpravu tejto otázky. A členské štáty samozrejme v tom prípade by E, konali v dobrej vôli. My očakávame, že v konštruktívnom duchu budeme môcť vyrokovať návrh smernice so spravodajcami. Pokiaľ ide o riadenie Schengenu, naše predsedníctvo plne uznáva politickú citlivosť celej tejto otázky. Balíček návrhov pre riadenie šengenského priestoru je prioritou tak pre Európsku radu, ako aj radu ako takú. A očakávame, že uzavrieme finálnu dohodu čím skôr, aby sme vylepšili účinnosť riadenia šengenského priestoru. Budeme tiež pracovať, aby sme doplnili informačný systém Schengenu SIS-2 druhej generácie, aby sme paralelne zabezpečili bezproblematický prechod z existujúceho systému do systému druhej generácie. Na základe záverov Rady z marca 2012 budeme pokračovať v našom úsilí, aby sme uľahčili úspech, úspešné rozšírenie šengenského priestoru o Bulharsko a Rumúnsko. v rámci trestného práva predsedníctvo vyvinie obrovské úsilie, aby sme zrealizovali dohodu v Rade v, návrhe, v návrhu smernice o schopnosti členských štátov zmrazovať a konfiškovať výrobky a majetok pochádzajúci z trestnej činnosti a to preto, aby sme mali účinné metódy boja proti organizovanému zločinu a aby sme posilnili spoluprácu medzi orgánmi v trestnom konaní v členských štátoch. Tento návrh má obrovský význam aj vzhľadom na to, že doteraz existuje len veľmi málo pravidiel k zmrazovaniu a konfiškovaniu výrobkov a teda statkov, ktoré sú výsledkom organizácií e, a my budeme pripisovať priori, alebo je prioritou pre nás táto otázka. To je aj dôvod, prečo sme naplánovali e, veľa stretnutí v tomto smere. Zorganizujeme tiež kongres k tejto téme 22. a 23. oktobra 2012 v Ajane. Predsedníctvo bude pokračovať e, práci na cestovnej mape pre procedurálne práva obvinených a obžalovaných a hlavne pokiaľ ide o smernicu prístupu k advokátovi pre podozrivých e, v trestnom konaní. V tejto otázke sa budeme snažiť úzko spolupracovať s EP aby sme sa dohodli. Uznávame, že tento návrh a tento projekt nie je ľahký, ale dúfame, že dosiahneme dohodu počas nášho predsedníctva, pretože takýmto spôsobom to bude výhoda pre všetkých občanov EÚ. Pokiaľ ide Európsky vyšetrovací príkaz. Cyperské predsedníctvo považuje túto iniciatívu za veľmi dôležitú, pretože vylepšuje podstatu trestnej spolupráce medzi členskými štátmi a budeme žiadať úzku spolu, a teda bude to vyžadovať úzku spoluprácu s EP, aby sme dosiahli čo najväčší pokrok počas trialógu. Budeme tiež pripisovať veľký význam smernici o zneužívaní trhu a cieľom je odstrašiť a zabrániť manipulácii trhu a zneužívaniu um, dôverných informácií prostredníctvom presných sankcií. Na tom budeme veľmi intenzívne pracovať spolu s návrhom nariadenia o manipulovaní trhu a tiež s návrhom smernice v rámci e, trhov finančných nástrojov. Ide o smernicu MIFID a MFI. Dánske predsedníctvo urobilo obrovskú prácu a my ďakujeme za politickú dohodu v článku 5 a 12. Táto dohoda bude základom pre ďalšie práce k tejto otázke počas nášho predsedníctva a cieľom je dosiahnuť politickú dohodu do konca nášho predsedníctva. Okrem iného, naše predsedníctvo začne s diskusiami o návrhu smernice pre ochranu hospodárskych záujmov EÚ prostredníctvom trestného práva, ako aj návrh smernice o falšovaní, o falšovaní eura v rámci trestných sankcií proti falšovaniu spoločnej meny v rámci základných práv naše predsedníctvo bude pracovať na návrhu Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a tiež na návrhu smernice o ochrane údajov v policajnej a súdnej spolupráci. Naše predsedníctvo sa bude snažiť podporovať a rozvíjať tieto návrhy ako balíček, aby sme mali všeobecný prístup k niektorým otázkam, a to na Rade pre vnútorné záležitosti v decembri. Ale samozrejme uvidíme, ako sa situácia vyvinie v rámci toho všeobecného nariadenia predtým, než presunieme tieto nariadenia zo spravodlivosti a vnútorných záležitostí. Pokiaľ ide o návrh nariadenia, by som rád upozornil, že tento návrh ruší európsku smernicu, ktorá existuje od roku 1995 a ktorá vytvára súčasný právny základ alebo rámec pre ochranu osobných údajov v rámci EÚ. Toto nariadenie má zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany hlavne pre e, maloletých užívateľov netu, aby, a aby sa užívateľia EÚ stali významným aktérom v digitálnom prostredí a aj vzhľadom na medzinárodný aspekt toho toku informácií. Naše predsedníctvo uznáva politický, sociálny, ekonomický význam a váhu tohto projektu a návrhu a my sme ho aj začlenili medzi naše priority. Napriek faktu, že sa vyjadrili niektoré výhrady na pertinentnosť eh, právneho, nariade, právneho nástroja, ale myslíme si a zdá sa, že väčšina členských štátov víta tento nástroj ako správny právny nástroj, ktorý umožní modernizáciu existujúcej legislatívy a umožní tomu, aby sme čelili výzvam, ktoré prichádzajú s novým technologickým vývojom a s globalizáciou v súvislosti so základnými právami európskych občanov. Cyperské predsedníctvo zaznamenalo obavy členských štátov v rámci niektorých ustanovení nariadenia, ktoré vyžadujú vylepšenie napríklad rozšírené kompetencie Európskej komisie, ktoré umožňujú, aby riešila niektoré otázky delegovanými aktami. Cyperské predsedníctvo sa zavezuje úzko spolupracovať s EP aj s pánom Albrechtom, aby sme túto tému posunuli ďalej. Pokiaľ ide o návrh smernice, rád by som upozornil, že členské štáty súhlasili s návrhom smernice, ale s určitým skepticizmom. Niektoré si myslia, že prijatie tejto smernice je príliš skoré, pretože realizácia, aplikácia výsledkov rámcového rozhodnutia neboli vyhodnotené, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov e, v rámci uchovania verejného poriadku. Viaceré členské štáty by skôr chceli vytvorenie právneho nástroja e, s takými flexibilnejšími ustanoveniami a niektorí nesúhlasia s rozšírením rámca aplikácie Niektoré malé členské štáty sú toho názoru, že komisia mala predložiť jednotný návrh, ktorý pokrie všetky sektory a nerobiť ten balíček rôznych návrhov, nariadení aj smerníc. Ďalšie obavy sú napríklad k ustanoveniam pre transfer údajov tretím krajinám, ktoré e, zdá sa nemajú takú vysokú úroveň ochrany údajov, ako aj stanovuje e, rámcové rozhodnutie z roku 2008. Ďalšie znepokojenie súvisí s povinnosťou prerokovať bilaterálne existujúce dohody s tretimi krajinami, kde sa uvažuje o výmene údajov v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných otázkach. Väčšina členských štátov si myslí, že je to ťažké, ak nehovoríme nemožné. V tomto návrhu nariadenia naše predsedníctvo sa zavezuje úzko spolupracovať s EP a so spravodajcom pánom Drucasom. A zároveň budeme brať do fakt, že EÚ potrebuje znovu zadefinovať a usmerniť túto správu aj stratégiu, ale my budeme vyvíjať úsilie, aby sme podporili všeobecnú dohodu medzi EU a USA pre ochranu osobných údajov. Cyperské predsedníctvo bude tiež pokračovať v diskusii o pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tento záväzok vyplýva z článku 6 zmluvy o fungovaní EÚ. A záverom, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec 2014-2020 a návrhy nariadenia pre program pre spravodlivosť, právo, rovnoprávnosť a občianstvo, upozorňujeme, že rada už dosiahla čiastočný všeobecný prístup, hoci ustanovenia pre rozpočtovú stránku sa budú ešte horizontálne rokovať. Cyperské predsedníctvo očakáva, že rokovania z EP na tomto základe začnú čoskoro a aby sme dosiahli dohodu v prvom čítaní. Znovu opakujem záväzok nášho predsedníctva, že budeme veľmi úzko a konštruktívne spolupracovať s EP, aby sme zrealizovali náš spoločný cieľ väčšej konsolidácie priestoru spravodlivosti, bezpečnosti a slobody. Ďakujem vám za vašu pozornosť a sme vám samozrejme k dispozícii, aby sme objasnili všetky otázky. For, for Ďakujem pekne. Teraz je čas na diskusiu. Môžeme začať. Takže budeme sledovať presne čas. Tak, aby sme o 12.30 mohli začať zasadnutie koordinátorov. A zatiaľ by sme chceli poďakovať obom ministrom za vynaložené úsilie. A samozrejme dáme im priestor, aby potom mohli ešte aj zhrnúť e, svoje stupenia a reagovať na otázky poslancov. Začneme pánom Busutilom navrhujem 3 minúty každému, takže mám tu dosť prihlásených poslancov, takže 3 minúty každý. A potom bude dosť priestoru aj pre oboch ministrov na odpovede. Takže pán Pusutil, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pokiaľ je o procedurálny aspekt, poprosím, keby ste zvážili aj to, že by ministri mohli odpovedať na naše otázky buď bezprostredne, alebo po niekoľkých otázkach, ako blokovo. Lebo keď e, v podstate by sme išli takto kúsok po kúsku, asi by tie odpovede neboli pre každého uspokojivé. Čiže pokiaľ ide o mňa, rád by som sa venoval tomu, čo povedala pani ministerka Mavru, pani ministerka vnútra a v mene EPP by som jej chcel poďakovať za jej prezentáciu a prajem, a respektíve chcem ju uistiť o našej plnej spolupráci a ochote k spolupráci. Aj pokiaľ ide o finalizáciu spoločnej azylovej politiky, dúfam, že sa to podarí do konca tohto roku. Je to ozaj veľmi dôležitý cieľ pre nás, aj pre kolegov z iných politických skupín a chcem vás uistiť o tom, že naozaj budeme e, spoločne veľmi intenzívne pracovať na tom, aby sme tento cieľ do konca roka naplnili. Tešíme sa na vaše líderstvo v tejto významnej téme. A mimochodom, my sme vlastne už príliš dlho, e, proste dlho sa venujeme tejto téme a už by bolo dobré ju uzavrieť. Je tu ešte jedna vec, o ktorej chcem povedať. Spomínali ste, pani ministerka, významné slovo a pojem solidarita. Vy pochádzate z krajiny, ktorá určite vie, čo to znamená, keď sa hovorí o migračných tlakoch a je dôležité, že práve solidaritu e, kladiete E, na veľmi významné miesto a ja určite tiež pochádzam z krajiny, ktorá je podobne postihnutá, teda Malta. A naša krajina už dostala tisíc migrantov, ktorí prešli cez e, Stredomorie, teda cez Stredozemné more. A vlastne musíme pristupovať k tomuto aj z hľadiska populácie v EÚ. Keď si zoberieme tisíc ľudí, ktorí prišli na Maltu, sme zodpovední za to, aby sme, pokiaľ by sme brali celkovo ten pomer voči celkovému počtu obyvateľov v Európe, tak e, pokiaľ by to bolo ako pravidelne a proporcionálne rozložené, tak by sme mali len jedného, nie tisíc migrantov, ktorých musíme prijať. Takže je to nepomer naozaj. Situácia tohoto typu môže vyvolať napätie. Minulý týždeň napríklad naša krajina e, mala dočinenia s tragédiou, keď jedna osoba, ktorá bola zadržená, e, tak vlastne e, zomrela v dôsledku činnosti ľudí, ktorí zodpovedajú za toto zachytné stredisko. Takže áno, súhlasím s vami, treba veľmi zdôrazňovať aspekt solidarity a rada sa už v tomto roku vyjadrila k tomuto, ale odtedy sme nepočuli nič a pokiaľ ide o krajiny, ktoré majú dočinenia s týmito migračnými tlakmi, vlastne sú nechané na pospas situácii, nech si to riešia sami. Takže na zasadnutí JHA e, verím tiež predložíte e, toto svoje stanovisko a vyzvete e, k lepšej spolupráci a k tomu, aby teda krajiny jednotlivé, ktoré sú takto postihnuté výrazne, aby neostali sami na seba a určite verím, že e, e, budete konať veľmi efektívne. Žiaľ, predchádzajúce predsedníctvo rady bolo určitým sklamaním v tomto smere. A nemám pocit, že boli dostatočne úprimní, pokiaľ ide o um, otázky vzťahov voči parlamentu, konkrétne vo veciach Schengenu a myslím, že pán kolega Koelho povie viac podrobností, ale ide o to, že presne preto, že predsedníctvo nemalo dostatočne čestný prístup k týmto veciam, tak sme sa ocitli v situácii, že viacero spisov je zablokovaných. A preto by som vás chcel vyzvať, aby ste využili svoje, svoj vplyv a odblokovali tieto témy, tieto spisy a aby sa mohla opäť rozbehnúť spolupráca medzi partnerom, a medzi parlamentom a radou, aby sme naozaj spoločným úsilím vyriešili tieto otázky, aj tie, ktoré sa týkajú správy pána Koelia. Ďakujem. Ďakujem pánovi Busitolovi. Pokiaľ je o procedurálne aspekty, je to takto. E, iste, vždy je možné, aby obaja ministri e, treba si poznamenali otázky a potom e, reagovali na každú, každý z týchto podnetov, aby proste aby teda tie otázky boli náležite zodpovedané. A navrhujem teda, aby sme sa venovali kolu koordinátorov, potom by boli odpovede, potom by bolo ďalšie kolo pre ostatných poslancov a poslankyne. A ak by náhodou niektorá téma nebola dostatočne zodpovedaná, že by sme sa k tomu ešte mohli vrátiť. Máme čas do 12.30, do vtedy musíme ukončiť toto zasadnutie. Takže slovo má pani Guillaume, SND. Merci, je vais faire très... Ďakujem, veľmi rýchlo. Predložili ste veľmi dlhý zoznam projektov a návrhov a vyjadrili ste sa k mnohým témam. Je to veľmi ambiciózny zoznam, ale dokazuje váš záujem o tieto témy, ktoré sú aj v našom výbore veľmi dôležité, ale asi v budúcnosti bude potrebné si stanoviť určité priority a ak dovolíte, ja sa zameriam na jednu špecifickú otázku, a síce azyl. Už sme o tom hovorili spolu. Ocenila som vašu vôľu uzavrieť jednotlivé texty o azyle na to, za rok 2012 Ešte jedna vec. Táto snaha uzavrieť túto tému čím skôr to neznamená, že tieto texty by mali byť nejak urýchlene vypracované. To nikto nechce, pretože chceme pridanú hodnotu a to jednak na úrovni harmonizácie dohora pre práva a medzinárodnú ochranu, ale aj harmonizáciu pre záruky bezpečnosti tak pre žiadateľov o azyl, ako aj pre členské štáty, ktoré musia e, tieto žiadosti riešiť. Takže bezpečnosť musí ísť ruka v ruke s harmonizáciou a to s harmonizáciou nahor v týchto otázkach. Ďakujem pekne. Teraz pani Sargentini za zelených. Thank you, chair. Ďakujem. Ďakujem obitvom zástupcom Sibirskej republiky, ministerke Mavrov, ako aj ministrovi Lukovi za ich zastúpenie. Začnem takou komplexnou otázkou. Uh, vy zastupujete radu e, voči nám aj ostatným subjektom a vieme, že počas ostatného roku sme hovorili o demokratickej situácii v Maďarsku. Minulý týždeň sme boli konfrontovaní so situáciou v Rumunsku. E, Európsky parlament určite e, bude počas rozpravy preberať rumunskú situáciu a tento výbor dnes popoludní bude hovoriť o dodržiavaní základných ľudských práv v Maďarsku. Ako budete vy mať úlohu v, v rade? Aka, ako budete vy dvaja sa tejto, tejto agendy e, e, zhosťovať e, za radu, napríklad ako E, aký zaujímate, zaujímate postoj k situácii v Rumunsku. Myslím, že je veľmi dôležité citlivo vnímať tlak, ktorý je vyvíjaný e, subjektami na jednej úrovni. Dánske, e, dánske, dánske predsedníctvo bolo tuto napadnuté, že nebolo celkom čestným sprostredkovateľom. A je to do istej miery pravda. Jednoducho nám, Európskemu parlamentu, ide o to, aby nás nás bol vypočutý, aby sme boli braní v úvahu. E, cyperské predsedníctvo má veľké ambície v oblasti e, azylu. E, pán Buzutil sa dotkol tieto otázky tiež. Ale dotiahnutie tejto témy E, do konca tohto roku bude obrovská výzva. E, vieť vieme, že je akési pnutie medzi severný, severne položenými štátmi EÚ a tými, ktorí sú na jej južnej hranici. Po druhé, chcem sa dotknúť problematiky európskeho zatýkača. Aj vy ste sa o tom zmienili. Uh, Zatiaľ sme nedostali žiadne návrhy od komisie ani od rady týkajúce sa revízie európskeho zatýčkača. Justičná spolupráca v EÚ je postavená na vzájomnej dôvere. A to je trošku problém. E, tá, e, nestačí takáto vzájomná dôvera, ak tie justičné systémy sú veľmi rozdielne, povedzme, ak sú úplne odlišné štandardy v, e, v, týkajúce sa podmienok vo, väzba, v väzbe. A myslím si, že Vzájomná dôvera je dôležitý atribút EÚ a e, tento e, parameter stál pri jej zrode. Ale ak hovoríme o justičných e, nástrojoch, vieme, že napríklad afgánsky, afgánsky utečenec, ktorý sa ocitol v Grecku, vlastne nemohol, nemohol byť vrátený a, a práve kvôli kvôli rôznym problémom kvôli tomu, že sú rôzne rozdiely e, napríklad v tých záchytných táboroch, nie je možné vrácať týchto ľudí. Veď máme e, článok 3 v Charte základných práv. Preto sa ja pýtam, či počas cyperského predsedníctva dojde k určitému proroku pri revízii európskeho zatýkača. Teraz e, GUE. Ďakujem pekne. Ďakujem vám z celého srdca za to úvodné vystúpenie. Želám vám úspešné predsedníctvo a buďte si istí, že GUE NGL bude s vami spolupracovať, aby zabezpečili sme úspech vášho predsedníctva. Povedali ste, aké sú vaše dôležité témy a sú to také témy ako Schengen, PNR, azylový systém a ďalšie. Ja ako spravodajca pre solidaritu v azylovej politike by som sa samozrejme na toto sústredil. Pani, prece, eh, pani ministerka, správne ste upozornili, aké sú potreby, aby sme zabezpečili tú solidaritu. Ale ja mám určité pochybnosti. Kladiem si otázku, ako môžeme eh, zjednotiť tieto požiadavky solidarity a na druhej strane neochotu niektorých členských štátov v praxi túto solidaritu prejaviť. Aké sú skutočné dôvody tejto neochoty? A až pokiaľ e, sa môžu uchýliť tieto vlády a ktoré prvé kroky môžeme urobiť i hneď správnym smerom a čo môžeme aj očakávať v budúcnosti akú budúcnosť má a aj presun utečencov. To by, mala byť, to by malo byť podporné opatrenie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz má slovo pán Kirkop. Vy sa chcete vyjadriť? Nevidel som e, že by ste sa hlásili k slovu. Úplne na začiatku som sa hlásil Ďakujem za slovo. My vítame v našom kruhu zástupcov cyperského predsedníctva. E, bolo by e, nesprávne, e, keby sme robili unáhlené uľahlené závery, že eh, posledné predsedníctvo, mali sme s ním určité problémy, že to isté bude platiť aj pre toto predsedníctvo. Musíme vstupovať do tohto procesu plný dôvery. Ja osobne nesúhlasím s viacerými výtkami eh, adresovanými eh, predošlému predsedníctvu. V každom prípade vás za Cyperskú republiku vítame v našom kruhu. A teraz k mojim otázkam. Vy, vy ste eh, hovorili o systéme CEAS, o tom, že by mal byť ukončený, eh, ukončená práca na ňom do konca tohto roku. Aj my si to prajeme, ale myslíte, že je to reálne? E, tento systém má veľa komponentov, postupy v rámci Dublinu 2, e, smernica o príjmaní Eurodac. Veríte, že toto všetko sa podarí zvládnuť, e, uzavrieť do konca tohto roku? Druhá otázka a to nadvezujem na moju otázku z dnešného rána. Ide o situáciu v šengenskej oblasti a reformný proces vzťahujúce sa v šengenskej oblasti. Rada eh, aj eh, Európsky parlament sa v nadchádzajúcom období bude rozhodne tomuto venovať. Zaujímalo by ma, aké sú vaše úmysly ako cyperského predsedníctva v tejto, eh, v tejto veci. Ako podpredseda výboru EU Krim, ktorý sa venuje organizovanému zločinu. Chcem sa opýtať, akú prioritu dávate boju proti organizovanému zločinu a terorizmu počas vášho predsedníctva. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz ešte má slovo pán Brons. A potom dáme slovo ministrom. Dnes ráno nám bolo povedané, že emigrácia je nevyhnutná pre hospodársky rast. Pre koho? Pre trh? To určite nie e, pretože tento var nemusí pochádzať v rámci e, jedného štátu pre, pre, pre pracovné sily, veď výroba je čoraz menej náročná na pracovné sily. Automatizujeme. E, ďalej pre demokraciu asi nie. No a skutočne ekonomika má slúžiť nám, nie my ekonomikám. Obaja zástupcovia Cyperskej republiky hovorili o obchodovaní s ľudskými bytostiami, ale tie východiska e, e, obchodovania s ľudskými bytostiami sú rovnaké ako pri iných ekonomických aktivitách. Jednoducho tovarom sú ľudia a e, robí sa to kvôli zisku boli problémy s určitým presidľovaním v rámci EÚ. Mali by sme redefinovať kritéria um, oprávnenosti a mali by sme e, sa mali by sme sa zaoberať prípadmi, kedy to, e, kedy to e, sa úplne vzvrhlo, kedy to e, vyústilo do zlých výsledkov. A to by sme mali zvrátiť. Minister, minister spravodlivosti hovoril o tom, že podozrivé osoby by mali mať prístup k dôkazovým materiálom. No a rovnako sa chcem dotknúť aj európskeho zatýkača. Asi by nebol, e, otázka je, či sa nechceme vrátiť k situácii pred európskym zatýkačom, že súd môže zamietnúť vydávanie lodí dovtedy, kým nebudú dostatočné podklady, dôkazy o takejto potrebe. Určite by to ušetrilo peniaze. Ďakujem. Predsedajúci. Navrhuje, aby e, ministerskí zástupcovia Cyperskej republiky odpovedali v rovnakom poradí, ako vystupovali. Potom po vašich odpovediach bude druhé kolo otázok. Pani e, Mavrov. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi rada sa stretávam s členmi Európskeho parlamentu a vidím, že pripisujú obrovský význam spoločnému európskemu azylovému režimu. To, že všetci pripisujeme veľký význam tomuto cieľu, to nám pomôže, aby sme prekonali rozdielne názory a aby sme tento cieľ zrealizovali. A zvorazňujem, že súhlasím s pani Guillaume, Aj to je, aj my máme tento cieľ. Aby ten časový rámec neohrozil kvalitu legislatívnych aktov. Našim úsilím bude aby sme dosiahli také kompromisy, ktoré e, vyriešia rozdielne e, názory a samozrejme aj s vašou pomocou. Pán Kirchhoff sa pýtal, ako môžeme byť taký optimistický pre tento spoločný azylový režim. Nemyslíme si, že by to bol ľahký cieľ, chápeme všetky ťažkosti. To, čo treba dosiahnuť. A sme si vedomi toho, že áno, sú tu mnohé ťažkosti, ale vieme aj to, že už aj tie rokovania pokročili značne a že je tu viacero aspektov, ktoré už sa nachádzajú v etape trialógu a to jednak zo strany Rady, ako aj zo strany Európskeho parlamentu. Aj keď je to náročné, je tu snaha dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou, účinnou ochranou tí, ktorí žiadajú o azyl a medzi tými, ktorí musia čeliť ne, nenáležitému využívaniu práv v prijímajúcej krajine. Nemám pochybnosti o tom, že ťažkosti, ktoré môžu nastať v Rade a v parlamente, v Európskom parlamente, nie sú neprekonateľné. O tom som presvedčená. A dúfam, že som dostatočne vyjadrila svoje obavy a znepokojenia. A vieme, aká je situácia v tomto zmysle na Cypre a v iných európskych štátoch, pokiaľ ide o migračné toky. Naozaj to vytvára veľké tlaky hlavne na tie krajiny, ktoré sú v tej prvej línii. Keď si uvedomíme, že Malta bola prvým krajinom, kde je počet žiadateľov o azyl a Cyprus nie je ďaleko od Malty a my sme boli na piatom mieste, pokiaľ ide o počet žiadateľov o azyl. Takže je dôležité, aby sme poskytovali odpovede a na základe iniciatívy Európskeho parlamentu a v zmysle záverov rady Otázka solidarity. Teda na základe všetkých týchto aspektov, aj z tých záverov rady z 8. marca, to všetko bude akási skrinka nástrojov alebo základ, ktorý budeme môcť využiť. A pán Brons, e, solidarita nekončí tým, že je niekto e, znovu presunutý je to dôležitá otázka, ale myslíme si, že vzdelávanie, výmena skúseností, bilaterálne dohody a výmeny názorov a skúseností, solidarita, spolupráca hraničných jednotiek na vonkajších hraniciach. Všetky tieto prvky prispievajú k posilneniu tej spolupráce a podpory jednej krajiny druhej. Samozrejme, hospodárska situácia nie je najjednoduchšia a členské štáty musia čeliť novým opatreniam a teda samozrejme sú výhrady pri financovaní určitých aktivít a konš, konštatujeme, že situácia bude iná, keď spoločný európsky azylový režim zafunguje, keď eh, vôjde v platnosť, tak jeho fungovanie nám umožní urobiť pokrok vpred aj v, tej solidarite, ktorú chceme. Členské štáty vyjadrujú svoje obavy, hlavne tie, ktoré sú pod najväčším tlakom a je dôležité, aby sme si pripomenuli, my všetci, že tie krajiny, ktoré sú v prvej línii, sú tie, ktoré ochraňujú a chránia vonkajšie hranice, teda nielen ich hranice, ale aj hranice EÚ. A z tohto dôvodu by sme mali konkrétnejšie pristupovať k tej otázke solidarity. Myslím, že som odpovedala aj pani Sargentini. otázke azylového režimu. Samozrejme, budeme sa zakladať na dialog, budeme vychádzať z dialogu a budeme vychádzať aj z práce, ktorá bola doteraz vykonaná. Len by som rada zopakovala, že budeme k parlamentu pri, pristupovať veľmi čestne, otvorene, úprimne a budeme predkladať jednotlivé návrhy či prístupy s vôľou dosiahnuť kompromis. Pán Luka. Tak si knižujeme do téma Schengen. To... Ďakujem. E, začnem otázkou Schengena. Schengenu. skutočne ten e, balík legislatívnych aktov zameraných na šengenskú otázku sú prioritou pre Európsku radu. A chceli by sme čo najskôr dosiahnuť dohodu o tejto vety. A, a musíme skutočne zohľadňovať e, názory členských štátov. Musíme e, mať e, správny právny základ pred návrh nariadenia. Je nám jasné, že šengenská problematika je politicky citlivá a my sme boli informovaní o o sklamaní Európskeho parlamentu vychádzajúceho z rozhodnutia rady zo 17. júna. Rád by som deklaroval to, že Európska rada odhlasovala jednomyselne ohľadom právneho základu z, e, vlastne nastal prechod z článku 77 4e na článok 70 a aj právny útvar e, rady potvrdil e, opodstatnenosť takejto zmeny nepo, nikdy by sa e, nebolo dohodlo na inom právnom základe, pretože členské štáty mali veľmi zásadné argumenty, preto Európska rada dospela takému názoru, že bude sa snažiť maximálnej maximálnej miere zohľadňovať požiadavky EP pri práci na texte. To znamená ešte predtým, než sa odsúhlasí konečné znenie toho textu. E, e, základ toho, e, že je možná opäť zaviesť vnútro šengenské hraničné kontroly to je téma, ktorá bude aj e, zasadnutia trialógu s účasťou EP. Pri návrhoch legislatívnych aktov e, chceme sa usilovať o posolnenie e, hodnotenia Schengenu a že prioritne sa budeme venovať šengenskej problematike s takým zameraním, aby sme e, účinne e, sledovali dianie na šengenských hraniciach, ale zároveň, aby nedochádzalo k obmezovaniu slobodného pohybu osôb. My sa zavezujeme k tomu, aby sme e, sa, aby sme našli to, je, to, je to najlepšie riešenie a aby sa pritom postupovalo tak, aby my spolu s Európskym parlamentom sme mohli konštruktívne e, rokovať. Veríme, že takýto konštruktívny postoj zainteresovaných prinesie svoje ovocie v tejto dôležitej otázke. Našou snahou je čo najskôr uzavrieť túto tému a, a aby sme tým pádom mali lepší systém hodnotenia dodržiavania šengenskej legislatívy. Takýto cieľ nás všetkých spája. Takisto máme rozpracované viaceré témy e, spadajúce do oblasti e, spravodlivosti a vnútorných vecí. Ide o témy, ktoré e, sú už dlhší e, čas na vedľajšej kolaji. Niekto e, z vás sa vyjadril k téme, k téme v Rumunsku. Dotknem sa aj ja tejto témy. Isto, možno vychádzať z toho, že ide o záležitosť vnútroštátnu a toto nespada do kompetencie rady. Európska komisia dohliada eh, na takéto eh, prejavy a preto aj musí niesť iniciatívu. Cyperské predsedníctvo eh, má v úmysli schváliť smernicu týkajúce sa isťovania, zmrazovania e, aktív a výnosov plynúcich z trestnej činnosti. Týmto spôsobom chceme účinnejšie bojovať proti trestnej činnosti a aj ošakávame e, dosiahnutie prehlbenia spolupráce medzi orgánmi činnými v tejto oblasti v členských štátoch. E, pre tento účel sme Mm, naplánovali zorganizovanie celého e, radu stretnutí. Kongres sa bude konať 22. až 23. oktobra v Ayanapa na Cypre. A tam bude e, okrem iného e, priestor na prezentovanie stanovisk tejto téme. Ak hovoríme o Eh, politike boja proti závažnej trestnej činnosti cyperské predsedníctvo má v úmysle eh, dohľadať na dôsledné uplatňovanie eh, operačných plánov. Okrem toho plánujeme aj plánujeme uzavrieť aj tému PNR. No a Aprílová rada ministrov pre spravodlivosť a vnútro e, e, e, sa zaviazalo, sa v rámci tých záverov bolo, bol vyrieknutý záväzok, že sa má dotiahnuť táto téma, pretože úzko súvisí práve aj s bojom proti závažnej trestnej činnosti. V tejto veci chceme úzko spolupracovať s parlamentom, dohodnúť sa na texte, ktorý by sme mohli spoločne odsúhlasiť čo sa týka SIS-2, aj toto je téma, ktorú by sme chceli uzavrieť do konca cyperského predsedníctva. Ešte jedna poznámka k európskemu zatýkaču. Ako viete, v rámci justičnej spolupráce platia určité zásady uplatňovania európskeho zatýkača. E, Rada v rámci svojho procesu hodnotenia urobila e, niekoľko záverov. Teraz sme už uzavreli štvrté kolo e, vyhodnocovaní uplatňovania zatýkača. No a toto hodnotenie, tieto hodnotenia a z nich vyplávajúce odporúčania sú v správach sú v správach, ktoré adresne oslovujú nevyhnutné kroky, ktoré treba podniknúť v členských štátoch. Máme pracovnú skupinu, ktorá sa venuje justičnej spolupráci v, v trestnoprávnej oblasti a rada vyjadrila apel smerom na členské štáty, aby prehlbili vzájomnú spoluprácu a aby intenzívnejšie využívali možnosti, ktoré ponúka systém justičnej spolupráce v trestnoprávnej oblasti. Posledná poznámka sa týka boja proti terorizmu. Cyperské predsedníctvo e, má úmysel e, toto riešiť prostredníctvom nariadenia a Snahou je vychádzať z toho, že členské štáty musia byť viac, viac, viac zaangažovaní už počas eh, po eh, ostatné, eh, ostatných mesiacov bolo vynaložené nemalé úsilie a je nádej to uzavrieť počas cyperského predsedníctva. No a my sme presvedčení o tom, že sa nám podarí túto tému uzavrieť a to znamená, že rada sa dokáže dopracovať k dohode a samozrejme predložiť nám e, výstupy našej dohody. Chceme sa vám poďakovať za veľmi konštruktívny postoj EP počas trialógu a môžem vám len prislúbiť, že cyperské predsedníctvo bude v plnej miere zohľadňovať vaše požiadavky, vaše e, názory predsedajúci. Teraz otvárame druhé e, kolo otázok, pritom máme len 15 minút. Teraz rečníci dostanú len po dvoch minútach. Začneme e, spravodajky, spravodajcom za e, šengenskú problematiku. Ďakujem pekne za slovo. Musím povedať v súvislosti s cyperským predsedníctvom, že nechceme blokovať a Žiadne podmienky vlastne nechceme stanovať, ktoré by bránili normálnemu fungovaniu Schengenu. A počul som vás, ale že aj pre vás je Schengen prioritou. Otázka ako? No. Hovorili ste o tom, že sa rozbehne trialóg ohľadne kontrolných mechanizmov. Ale musíte vedieť aj to, že v Európskom parlamente my nikdy nebudeme akceptovať žiadnu novú klauzulu ohľadne ochrany šengenských hraníc bez zohľadnenia príslušného mechanizmu. Pretože tieto veci sú prepojené navzájom. Čiže a toto je otázka, otázka mechanizmu, to je vlastne politická otázka. A cyperské predsedníctvo, ak e, buď teda podporuje európsky mechanizmus alebo medzivládny mechanizmus. Tu nie o to, nejde o to, že čo je právne základne. Áno, článok 70 zmluvy, pokiaľ je o správu medzi vládami, čiže to je tá e, kontrola medzi partnermi. Ale potom, čo už vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, to už je európska otázka a nie len medzivládna otázka. Takže, keď tu hovoríme o nejakom právnom základe, prečo sa zvolí ten čo len článok, či 17 alebo 70, proste my nechceme mať medzivládny mechanizmus, ale európsky mechanizmus. Čiže to je naše stanovisko a to žiadame. A rada musí rozhodnúť, či bude dôverovať parlamentu alebo nie. Pretože keď nebude, tak ani parlament nebude dôverovať rade. Čiže je, ide o to, aby tu existovala atmosféra dôvery. Bez toho sa nám nepodarí vybudovať naozaj priestor, ktorý bude e, spravodlivý, slobodný a tak ďalej. Takže preto sa musíte rozhodnúť, pán pred e, minister, v rámci svojho predsedníctva, čo chcete vlastne dosiahnuť. Ide o veci, ktoré sú tu naozaj navzájom prepojené a týkajú sa šengelského priestoru. Ďakujem. Ďakujem pekne, že ste sa vyjadrili presne a krátko. Pani Keller má slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a môžem nadviazať na to, čo bolo povedané. Hlavne, pokiaľ ide o Schengen, naozaj. Ne, nebolo to len dánske predsedníctvo, ktoré sa postaralo o to, že Európsky parlament ostal mimo, ale boli tu vlastne jednostranné rozhodnutia členských štátov, ktoré hlasovali proti Európskemu e, parlamentu. A vy ste boli toho súťaž, súčasťou, čiže nie len dánske predsedníctvo to bolo. A podobne ako aj pán Koelio, a ja by som rada vedel, aké sú vaše pripravované ďalšie kroky. Pretože to blokovanie sa dá zrušiť, ale my ho samozrejme nezrušíme, kým sa nám niečo neponúkne. Čiže čo nám ponúknete z hľadiska postupov, ako dosiahnuť e, pokrok spolu s nami. Druhá vec, na ktorú sa chcem zamerať, je systém azylu súhlasím, že solidaritu medzi členskými štátmi treba podporovať. Áno, o tom nie pochyb, ale sú tu aj iné aspekty solidarity. Napríklad, keď niekto sa uchádza o medzinárodnú ochranu. A toto tiež musíme garantovať na medzinárodnej úrovni. Ja som si vypočula mnoho obáv a sťažností zo strany uchádzačov o azyl, kde sa im tieto práva odopierali na Cypre. Takže som presvedčená o tom, že sa budete týmto problémom venovať a dúfam, že sa budete usilovať aj o ochranu migrantov v rámci spoločného azylového systému. Čiže budú tu vysoké, bude vysoká latka, pokiaľ ide o požadované normy ochrany a zabezpečovania ľudských práv. Ďalej, dialog s tretimi krajinami je tiež dôležitý. Čo konkrétne očakávate, prosím? Napríklad ohľadne Líbie. Tam dochádzalo k porušovaní ľudských práv. Dúfam, že sa nehodláte dopustiť tej istej chyby, aká sa už stala. Takže ktoré krajiny máte na mysli a na základe čoho a o čom? Aký bude obsah? Ďakujem. Pán Papa Nikolau má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vítam pani ministerku Mavro aj pána ministra e, Luku. Ďakujem za ich vystúpenia a prajem veľa úspechov počas predsedníctva Cyperskej republiky. Myslím, že ste sa uvedali predsedníctvo vo veľmi náročnej dobe, ale dovolte položiť dve otázky. Poprvé, pokiaľ ide o financovanie v oblasti e, sektoru vnútra a snažíte sa, aby to bolo také užívateľsky orientované, pozitívnejšie. A cieľom je, aby aj členské štáty dokázali ľahšie e, čerpať fondy. E, pre tento sektor. Máme mnoho príkladov, že nie sme schopní čerpať tie prostriedky. Môžeme si vypočuť nejaké pripomienky z vašej strany ohľadne tohto bodu. Ďalej, po druhé, vieme, že vaša vláda, aj minulá vláda na Cypre, urobila mnoho v záujme zaintegrovania migrantov. A toto je vec, ktoré sa nelah- nediskutuje ľahko teraz v tomto období v Európe, kde proste mnoho volieb v Grécku, Francúzsku a podobne dopadá tým spôsobom, že tento problém nie je veľmi podporovaný zo strany väčšinovej populácie. Často sa hovorí o určitých ochranných mechanizmov voči migrácii. Takže máte nejaké plány, ako tieto diskusie opäť eh, oživiť počas vášho predsedníctva? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Malinov. Máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem stručný a moja otázka je taká, ktorú asi by ste očakávali z Bulharska alebo z Rumunska ako poslancov teda z týchto krajín. Vítam váš e, e, postoj ku tomu, že by Bulharsko a Rumunsko bolo zakomponované do šengenského priestoru a a ale som si teda vypočul stanovisko Cipru z úst pána ministra Luku. Chceli som sa opýtať toto. Poprvé, ako hodnotíte aktuálnu situáciu a či máte nejaké konkrétne plány alebo iniciatívy, ktoré budete sledovať? Ste opierať, môžete sa oprať, opierať o plnú podporu e, bulharských poslancov aj bieloruskej vlády v tomto procese a verím, že tento proces bude patriť medzi tie úspešné e, v rámci vášho predsedníctva. Ďakujem. A teraz máme priestor obom ministrom. Nech sa páči, pani ministerka, ako prvá. Ak dovolíte, najprv by som sa vyjadrila k otázke pani Keller. Je to proste e, ako kondicio sine qua non, keď hovoríme o systéme ochrany. Je tu mnoho parametrov, ktoré tu zohrávajú svoju úlohu pri zabezpečovaní ochrany, ale pokiaľ je o to, že ak nejaká osoba potrebuje našu ochranu, tak je to jednoznačné. To je predsa jeden z našich e, veľkých alebo hlavných cieľov. Zabezpečiť túto ochranu. A je to v súlade s politikami, ktoré vlastne sledujeme voči alebo vo vzťahu ku tretím krajinám. Sme toho názoru, že ak nejaká krajina sa nachádza v situácii, že tam prebieha nejaká revolúcia alebo že tam je totalitný režim, tak e, naozaj môže nastať problém. Môže nastať ohrozenie e, tej ochrany Preto je dôležité vlastne globálne pristupovať ku otázke migrácie. Aj k otázke solidarity. A toto už bolo spomenuté na viacerých zasadnutiach na úrovni rady. A vlastne sa inicioval dialog s viacerými krajinami, napríklad s Marokom, A toto ešte pokračuje, tá séria dialogov a hovorí sa o príjmaní opatrení na readmisiu, respektíve hovorí sa aj o iných opatreniach, ktoré by boli v záujme členských štátov únie, ale aj v záujme krajín pôvodu týchto migračných tokov. Sme toho názoru, že takáto dohoda je dôležitá pre ekonomický rozvoj, tak e, je to dôležité pre príjmajúce krajiny, ako aj pre krajiny pôvodu, odkiaľ teda prichádzajú tí migranti. Musíme zdôrazniť aj to, teda konkrétne tento aspekt musíme zdôrazniť. Myslím si, že naozaj to potrebujeme aj preto, lebo dosť je rozšírený princíp xenofóbie a rasizmu a práve preto treba jasne vyjadriť politické stanovisko týmto otázkam. Musíme sa zamerať na občianskú spoločnosť tam, kde hovoríme, že poskytneme priestor miestnym orgánom a mimovládnym organizáciám, tak máme na mysli to, aby komunikovali aj o svojich skúsenostiach e, v tejto oblasti. Ide o to, aby tie príslušné orgány v rámci občianskej spoločnosti zájom komunikovali. A pokiaľ ide o zaintegrovanie migrantov do spoločnosti v príjmajúcej krajine, to je tiež dôležitý aspekt. A e, v rámci toho kongresu, ktorý plánujeme zorganizovať, verím, aj tejto téme sa budeme venovať. Ďakujeme pekne. Teraz dáme slovo pánovi ministrovi Lukovi. Ďakujem za slovo. A to, čo sa povedalo, tak e, tam sa zdôrazňoval hlavne ten aspekt Schengenu. A myslím, že je potrebné podčiarknúť, že tie dva návrhu, návrhy majú slúžiť k posilneniu šengenského mechanizmu. A významnú úlohu tu zohráva Európska komisia a ide o to, aby sa podkytla pevnejšia základňa pre šengenské systémy. Teda jednak ide o systém eh, uchovania a spracovania dát a aj eh, aspekt ochrany údajov tu treba veľmi zdôrazniť. Ide o eh, to, aby sa zabezpečil aj voľný pohyb občanov v rámci EÚ. A preto opakujem, že je veľmi dôležité, aby sa oba návrhy brali spoločne v jednom balíku. A ide o to, aby sme k tomuto pristupovali e, z hľadiska, ktorý bude na prospech Európskej únie. A v tomto aspekte treba zvrazniť politickú spoluprácu a určite by to malo viesť k úspechu a čím skôr, aby nastal skutočne taký postup, ktorý bude spravodlivý pre možnosť uplatnenia šengenského systému. Pokiaľ ide o prístup alebo vstup Rumunska a Bulharska do šengenského priestoru, teda pristúpenie týchto dvoch krajín. Myslím, že e, môžem vysloviť za cyperské predsedníctvo úplnú podporu pre toto pristúpenie. Samozrejme, vychádzajúc z rozhodnutia Rady z roku 2012 a vychádza aj z toho, čo bolo v tomto zmysle predebatovávané aj v Európskom parlamente. Je dôležité rozšíriť šengenský priestor a aby tam bolo aj Bulharsko, aj Rumunsko zakomponované. Nie je ničoho, čo by tomu malo zabrániť. Ani z hľadiska finančného, ani z hľadiska tých kontrolných mechanizmov, ktoré sa ešte môžu dopracovať potom. E, v roku 2006 rada rozhodla vlastne o tom, že sa vytvorí určitý vzorec, ako sa má postupovať e, v tejto sfére s cieľom konsolidovať náš, a posilniť náš boj proti to akýmkoľvek porušeniam zákona. Ďakujeme pekne pánovi ministrovi a a taktiež pani ministerke. Ďakujeme za všetky príspevky, ktoré tu odozneli v diskusii. Prajeme cyperskému predsedníctvu veľa úspechov a tešíme sa na to, že naša spolupráca bude veľmi užitočne aktívne napredovať. Vidím, že členovia sú ochotní úspešne prispieť, teda prispieť k úspechu tohto pol roku. Ďakujem ešte raz všetkým a budeme pokračovať o minútku zasadnutím koordinátorov. Čiže máme teraz prestávku jednu minútku, aby sme dali priestor pani ministerke a pánovi ministerky